Okay, good afternoon, ladies and Dobre popoludne. Dámy a páni, budeme pokračovať v popoludnejšom zasadnutí e, tohto výboru pre regionálny rozvoj. A ďalší bod nášho programu je hlasovanie. No a bude sa hlasovať o e, stanovisku výboru REGI, o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupu pracovníkov k službám v oblasti mobility a ďalšej integrácie pracovných trhov. Takže na stanovisko vypracoval náš spravodajca e, pán Čile a e, pani Čile je tu dnes E, o tom na stanovisku sme už mali možnosť e, diskutovať, ale pýtam sa, či chcete sa k tomu ešte vyjadriť. Nie? Dobre. Takže e, prosím, pripravte si hlasovacie karty. Pretože máme 100 59 e, pozmeňovacích návrhov, 22 e, pozmeňujúcich e, kompromisných návrhov, takže budeme hlasovať. Takže pozmeňujúci návrh číslo 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Takže e, pozmeňujúci návrh 79 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 8. Máme tu e, ústnu požiadavku od spravodajcu. Chcete sa vyjadriť? Nie? Takže e, ten text e, spravodajky nemáte pred sebou. E, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 9. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 22. Za proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 83 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté Pozmenujúci návrh 11. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmenujúci návrh 12. Ústna požiadavka. E, e, Nie? Dobre. Takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 3. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 4. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz pozmeňujúci návrh 92. Spravodajkynia má požiadavku e, usnú? Nie? Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 5. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 16. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 6. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 97 za. Takže 97. Kto je za? Áno. Proti? E, musíme to skontrolovať. Takže hlasujeme e, o pozmeňujúcom návrhu 97. A ja požiadam, aby ste začali hlasovať teraz. Hlasovanie je ukončené. Dvadsať jeden za, 14 proti, ja sa zdržali. Takže je to prijaté. Pokračujeme teraz. Pozmenujúci návrh 98. Ten e, vypadáva pretože bol pozmenený. A teraz kompromisný návrh 7. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 12. E, prepáčte, ospravedlňujem rečníka 20. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz kompromisný návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 22. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. E, pozmeňujúci návrh 23. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 24 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 9 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 26 za proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 27 e, spravodajkynia nežiada o ústne vyjadrenie, takže kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 28 za? Proti? zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 106, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 107. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 30 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromisný návrh 10 za. Proti? Zdržali sa? prijaté. Pozmenujúci návrh 111 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. A teraz kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 12, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. Pozmenujúci návrh 30, prepačte, ospravedlňuje sa rečnička 119. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 123. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pozmenujúci návrh 124. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Kompromisný návrh 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietn... E, pripáčte, ospravedlňujem sa rečnička prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 127. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 128. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Ja som e, sa nespýtala, e, či sa chcete vyjadriť ústne, prepačte, nie, dobre. Ehm, pozmenujúci návrh 129. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 130. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 131. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 132 za, proti, zdržali sa hlasovania, zamietnuté. 133 za, proti, zdržali sa hlasovania, zamietnuté. 134 za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnuté. 135. Takže pozmenujúci návrh 135, máme ho tu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 136 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 137 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 138, to je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 139 za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. 140 za. Proti. Zdržali sa? Prijaté. 141 za, proti, zdržali sa, prijaté. 142 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 36 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Pozmenujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa hlasovania. Musíme to skontrolovať. pozmenujúci návrh 37. Hlasujeme o tomto návrhu 37. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie je ukončené. Zamietnuté. 17 za, 20 proti. Takže je to zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 38. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 143. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. 144. E, spravodajkynia chce ústne vyjadrenie? Nie. Takže hlasujeme o tomto návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 146. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté si návrh 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. si návrh 147, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijaté. Pozmenujúci návrh 148 za, proti, Musíme to skontrolovať. Pozmenujúci návrh 148. Začíname hlasovať teraz. Hlasovanie je ukončené. Máme problém s hlasovaním. Jeden z členov EPP hlasoval opakovane. Takže musíme hlasovanie zopakovať. Takže začíname teraz hlasovať a hlasujeme o 148 o tomto pozmenujúcom návrhu. Hlasovanie ukončené. 16 za, 20 proti, je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Kompromisný návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 151. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. 152. Kto je za? Kto je proti? Kto, musíme to skontrolovať. 152. Hlasovanie sa začalo. Hlasovanie sa skončilo. Takže 19 hlasov za, 16 proti, 1 sa zdržal. Takže tento návrh je prijatý. Pokračujeme pozmenujúcim návrhom 45. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 46. Kto je za? Proti? Zdržali sa hlasovania? Zamietnuté. 47. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 48, e, spravodajkyňa chce sa ústne vyjadriť? Dobre, tak budeme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. A teraz budeme pokračovať a to číslo 49, pozmeňujúci návrh 49. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 50. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Kompromis 16. Za, proti, zdržali sa, prijaté. pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Kompromisný návrh 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Kompromisný návrh 18. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Kompromisný návrh. Prepáčte, ospravedlňujem sa rečníčka. Musíme sa vrátiť k pozmeňujúcemu návrhu 60. Kto je za? A kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. 61. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? prijaté. Kompromisný návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 64, ehm, požiadavka na ústne vyjadrenie? Nie. Takže hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté pozmenujúci návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 66. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Kompromisný návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 69. Požiadavka na ústne vyjadrenie? Nie. Dobre. Takže kto je za? Proti? E, zdržali sa prijaté. A teraz budeme pokračovať kompromisným návrhom 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržalo? Prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 73. Tu máme e, hlas, e, hlasovanie e, po častiach. Kto je za? Kto je proti tej prvej časti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovanie? Hlasovanie zamietnuté. Pozmenujúci návrh 74. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Pozmenujúci návrh 75. Takže e, spravodajkyňa sa chce ústne vyjadriť? Nie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. A teraz pôjdeme na to posledné hlasovanie záverečné. My sme teda ten, e, tie zmeny odsúhlasili, teraz budeme hlasovať elektronicky teraz. Hlasovanie sa skončilo. takže 37 hlasov, 29 za, 6 proti, 0 e, sa zdržala, takže je správa prijatá. Ďakujem vám veľmi pekne. And thank you to all the committee. does a good job. Takže výborne, myslím, že sa nám to pekne podarilo s hlasovaním. A teraz budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. V júli 2014 komisia prijala akčný plán na pomoc malým a stredným podnikom na využívanie podnikateľských príležitostí, ktoré ponúka ekologické, ekologické hospodárstvo. E, tam sa teda e, pokrýva celý, e, celé spektrum rôznych aspektov malých a stredných podnikov, vrátane efektívneho využívania zdrojov ehm, a, a regi sa nakoniec vzdal stanoviska, e, pretože e, je to niečo, čo môže byť nakoniec podporené e, regionálnym financovaním v rámci regionálnej podpory. Našim spravodajcom na túto tému bol pán Nika, ktorý tu dnes nie je a preto ja navrhujem, aby sme postupovali takto. Máme ten návrh správy od spravodajcu. Môžeme sa teda rozhodnúť stanoviť e, termín na predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov na 5. marca, to je e, štvrtok, a v tomto prípade môžeme e, na dnešok túto tému na programe rokovania uzavrieť a počkať na predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov do stanoveného termínu. termínu. Je to pre vás priateľné ako výbor pre tieňových spravodajcov? Áno, ak je to teda pre výbor eh, priateľné, tak vám len pripomeniem o 12. Eh, na poludne 4. 5. 4. 4. 5. marca je eh, teda termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov mm, pre správu možnosti ekologického rastu pre NSP. A teraz ďalší bod. Uh, za spravodajcu nemusíme ni- ani hovoriť nič, nie? Dobre, super, ďakujem. Thank you for shutting mouth. <laughs> Ďakujem za to, že ste ticho. Gender is a uh, European Fund for Strategic... Takže ďalší bod, Európsky fond pre strategické investície. Pán Lambert van Nistro je spravodajca. Chcel by som sa mu veľmi pekne poďakovať za to, že akceptoval uh, pripravenie tejto správy v krátkej lehote. Predkladáme teda túto správu. Uh, poslancom a členom tohto výboru po anglicky a dnes budeme diskutovať o tomto stanovisku a hlasovať budeme na zasadnutí v marci. Lehota pre pozmenujúce návrhy je 5. marca vo štvrtok na poludne, ale len po anglicky. Chcem vám len pripomenúť, že máme, máme naozaj veľmi málo času, čo sa týka tejto správy a preto máme také extrémne podmienky, takže správa aj po anglicky a poprosím vás aj pozmenujúce návrhy predložiť po anglicky do 5. marca. A aby sme ušetrili čas, pán Lambert van Nistelrooy akceptoval to, že bude spravodajcom aj ďalšej správy, bod 10, opravný rozpočet číslo 1 Romeo 2015, Európsky fond pre strategické investície. A keďže tie dve správy spolu súvisia, tak navrhujem, aby mm, spravodajca poinformoval spoločne o oboch správach. Vyhovuje vám to tak, pán Van Nistelrooy? Takže budeme spoločne diskutovať o týchto dvoch správach naraz. Ak s tým súhlasíte. Dobre, ďakujem. Takže nech sa páči, pán Van Nistelrooy, máte slovo. Ďakujem pekne, budem hovoriť po anglicky, pretože môžeme teraz pracovať iba po anglicky, tak budem aj hovoriť po anglicky. Dobre, mimoriadné podmienky. Ehm, momentálne teraz tuto vedľa ehm, prebieha diskusia všetkých spravodajcov. Teraz, práve teraz na Európskej komisii v 4 k jednotke e, je komisia, čiže vidíte, že je to všetko nahusto, všetko sa zdvojuje a tak ďalej. Máte úplne pravdu. E, v, v Tyrkisovom týždni niektorí naozaj teda tvrdo pracovali, aby sa dopracovali k dobrému, vyváženému textu a aby E, v podstate, v podstate sa neodklonili. Ak, si poč- ak by ste počúvali to, čo sa, o čom sa diskutuje, kde, tak sa vám všetci pýtajú, kde, odkiaľ zobrať nové peniaze, aj v ITRE, aj napríklad v, e, v výbore pre dopravu. Náš rozpočet to sa to tak až priamo netýka, v tom zmysle nám neberú peniaze, pretože máme dva úplne rozdielne nástroje. A to je veľmi dôležité, že fond súdržnosti, fondy súdržnosti neprispievajú priamo do tohto nového záručného fondu, teda Junkerovho investičného fondu. A to je dôležité, dôležité si to uvedomiť, aby sme mohli preskúmať po tom, čo sa bude diať nižšie na tej decentralizovanej úrovni, kde je možné zmiešavať tie finančné prostriedky a hľadať synergie. Čiže dá sa na to pozerať z tohto pohľadu. A potom je tu ešte druhý pohľad, máme nový fond. Prispieje tento nový fond k cieľom súdržnosti, sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti. Čiže takto sme to zvažovali a nesmieme sa v podstate dostať do tej istej pasce ako ostatné výbory, ktoré majú ďalšie zodpovednosti a dokonca teda aj tie hlavné dva výbory ako by si rozširujú svoju zodpovednosť a my sa teda prižame k tej našej zodpovednosti a tým pádom môžeme e, normálnym spôsobom fungovať, pracovať a žiť. Takže tie nové fondy, poviem to by nemali kanibalizovať náš Európsky štruktúrny a investičný fond, pretože ja som, vyzerám, za to vnímam tak, že keď dostanete veľa peňazí, tak potom e, ľudia z Európskej investičnej banky prídu do Rumunska a povedia, dobre, máme tu tým a pomôžeme vám, pomôžeme vám s tým. A potom aj tí poslanci, ktorí teraz pracujú pre región povedia, dobre, ja chcem pracovať pre nový fond, pretože tam mi lepšie zaplatia, mám lepšie postavenie. Čiže treba dať pozor na všetky efekty, ktoré si môžeme len predstaviť, ale nevieme, ako to bude fungovať. Pretože v aktuálnej situácii máme pozitívny prístup všeobecnosti. A druhá vec je, že tu budú synergie. Synergie v tých krajinách, kde napríklad povedzme projekt výskumná infraštruktúra alebo nejaký pilotný projekt alebo niečo vlastne energetiky je v určitej fáze financovaný jedným z našich fondov a sa dobuduje so zárukami a s rizikovým kapitálom z toho nového investičného fondu. Takéto situácie môžu nastať a ja to vnímam pozitívne, pretože môžeme ísť ďalej, samozrejme s, aj s väčším rizikom, ako si to my môžeme dovoliť. A e, regulácia platná nevylučuje takúto činnosť. Druhá vec, nový fond môže priniesť možnosti vytvárania regionálnych platformiem v štátoch a v regiónoch, kde peniaze, naše peniaze, zo štruktúrneho fondu pôjdu do obrátkových fondov, do revolvingových fondov a v podstate budú prepojené s tými novými fondami na tom istom úrade. Čiže tie úrady, ktoré e, pripravujú nejaký projekt, sú to tí istí ľudia, môžu to byť niekedy tí istí ľudia, ako tí ľudia, ktorí pripravujú naše iniciatívy v rámci štrukturálnych fondov. Ako to bude fungovať, vlastne nevieme. A preto som hovoril, o, hovorím vo svojich pozmeňujúcich o takých dvoch zásadných veciach. Ostávam v rámci priorít nášho regionálneho investičného fondu a chcem vyhodnotiť možnosť vytvárania synergií. Vnímam to pozitívne. A druhá vec je, že by som chcel byť informovaný o dopadoch efektoch nového fondu. Je to otázka hodnotenia. Možno, že je to tak, že fond sa spustí a bude robiť presne to, čo priniesla všeobecná hospodárska kríza, že niektoré regióny niekde v Bulharsku či v Rumunsku, e, odkiaľ odchádzajú mladí ľudia, pretože sú v zlej situácii. A týmto novým fondom sa situácia ešte zhorší. Bude to mať obrovské pozitívne dopady niekde v metropole, v hlavných mest, hlavnom meste, ale úplne to zhorší situáciu na vidieku. Toto by som chcel vedieť, toto by som chcel vyhodnotiť a preto sme to napísali tak, že tu máme takýto prístup, že chceme veci hodnotiť. Nie len za to, že som tam pol hodinu vedľa počúval, pretože oni len hovoria o projektoch, ktoré sú životaschopné, ktoré sa dajú zaplatiť e, s peňazmi z banky. Ale ide o viac, pretože tento nový fond funguje v rámci našich zmluv o EÚ a preto chcem mať takéto informácie v hodnoteniach. A ďalšie veci sú tu také tie bežné body, typické body ako som povedal, hovoríme o nerovnováhach, o cezhraničných situáciách, pretože oni menej hovoria, zatiaľ moc nehovoria o cezhraničných veciach. Ja si myslím, že to bude veľmi dôležité medzi regiónmi, medzi štátmi, v pohraničných regiónoch, aby tieto aspekty boli zohľadnené, aby to bolo zahrnuté. A v dokumente sa hovorí o ďalšom doplňujúcom charaktere tohto nového fondu, pretože ak hovoríte len o štátnom, štátnej zadlženosti niekde v regióne a chcete to zafinancovať na európskej úrovni, tak to neprináša vyššiu kvalitu. Uh, sú, ak tam nie je žiadny ďalší prínos, ďalší príspevok, ďalšia hodnota. Áno, samozrejme ide o čerpanie prostriedkov 350 miliard e, cez záruky alebo úvery, ale musíme sa postarať o to, aby to bolo doplnenie a nie nahradenie toho, čo bolo na miestnej regionálnej úrovni ako zadlženosť a teraz sa to preniesie na európsku úroveň. A potom je tu otázka zemepisných kritérií. Tie tam nie sú, ani o to nežiadam. Pretože zemepisné znamená, že Taliansko dostane toľko, alebo Francúzsko dostane toľko. O toto nejde, tak by to nemalo byť. To nie je spôsob, akým rozhodujeme o našich fondoch ale ide o to, že ja to som v na takej všeobecnejšej úrovni a zvažujem takú vyváženosť. V celej Európe nechcem, aby to bolo nevyvážené. Nechcem, aby to bolo na tej úrovni sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti. A potom e, prejdem rovno k otázke opravného rozpočtu. A tu napríklad v bode 5 hovorím o tom, že jeden fond by nemal mať negatívny, nemal by ohroziť, ako sa to tu uvádza, ohroziť špecifika existujúcich fondov. To je veľmi dôležité. Nemal by to byť niečo, že rok a pol v podstate všetci budú mať len ten nový fond a to nebude ani štrukturálne, ani udržateľné. Z toho mám trochu strach a preto som to tak v bode 5 napísal. A opätovne neprinášame peniaze na úrovni fondu, ale na úrovni projektov v štátoch. Možno, možno mnohé krajiny využívajú tento typ projektov, ktoré sú vhodné pre nový fond. Čiastočne aj z peňazí z nášho fondu. Je to možné, ale nie na úrovni nášho samotného rozpočtu zatiaľ. Takže to, to som chcel povedať. Ja som úplne otvorený. Ak máte nejaké pozmenujúce návrhy, poprosím vás, predložte ich 5. marca. Tu mám, mám narodeniny, takže či keď vyšlete nejaký bonbon alebo pozmenujúci návrh, čokoľvek vítam, ak to naformujete po anglicky. Ja tiež nie, ale spolu to nejako vymyslíme a vyriešime. Thank you. Thank you very much for this very comprehensive and uh... Ďakujem veľmi pekne za komplexnú, zaujímavý prístup k správe. A nezabúdajme, teda určite nezabudneme na 5. marca. Dobre. Pani Breso, tieňová spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že aspoň hovoriť môžem po taliansky. Viem, že musím písať po anglicky, ale dobre, ďakujem pekne. Takže keďže je to dosť zložitá téma, radšej budem hovoriť rodným jazykom. Chcem sa poďakovať spravodajcovi a môžem mu prislúbiť, že určite dostane e, pozmeňujúce návrhy, kde v podstate prvá veta bude všetko najlepšie k narodení nám Určite nezabudneme, že 5. marca máte narodení, to vám môžem zaručiť. Uh, Dokument spravodajcu je správnej pozmenujúce návrhy sú zaujímavé, tak sme si to rýchlo zbehli a vo veľkej miere si myslím, že môžeme súhlasiť s jeho analýzou. Takže zo pár pripomienok a potom otázka toho, ktoré pozmenujúce návrhy nastolíme a ktoré nie. Prvá pripomienka súvisí s tým, čo tu už zaznelo. Tento plán poskytuje záruky a nie ďalšie finančné prostriedky. Musia byť zafinancované z EU rozpočtu, takže keďže ten už tie peniaze sú vyznačené, tak ťažko sa budú hľadať nejaké iné, ale ide o to, že sa musíme pozrieť a musíme hľadať inštitucionálne výdavky a súkromných investorov, aby sa investície pohli tie investície by mali mať určité charakteristiky, napríklad podporovať zamestnanosť. A tieto investície e, by mali byť venované na modernizáciu výrobného aparátu, e, infraštruktúr, e, sieti, tak aby sa zvýšila výrobná kapacita, ktorá v tejto chvíli v Európe je e, už vynikajúca a ide teda o modernizáciu, zvyšovanie konkurencie schopnosti nášho výrobného sektoru alebo našich infraštruktúr. A druhá pripomienka sa týka tohto. Je dôležité, aby e, tu bola skutočná pridaná hodnota. Hovoríme tu o určitých zárukách. V mnohých prípadoch investície e, môžu sa realizovať na základe e, súkromných zdrojov a tam teda vyvstáva otázka e, tejto pridanej hodnoty, pretože nám ide o to, aby sme zvýšili počet investícií a aby sme nenahrádzali verejné zábezpeky súkromnými zábezpekami z tohto pohľadu nie, je pochyb o tom, že synergický efekt s týmito štruktúrálnymi e, fondmi, o ktorých spravodajkyňa hovorila, e, je veľmi dôležitý. Systém európskych priorít je e, jedin, jed, jeden a je dôležitý a Ide tu hlavne o e, investície do privátneho sektoru a treba ho in, e, koordinovať už s tým systémom investícií z e, štruktúrálnych fondov, ktoré majú rôznu povahu. Sú to aj verejné, aj súkromné investície. Treba sa vyhnúť v každom prípade tomu, aby investície plánu, Junckerovho plánu, vlastne vytlačili e, nejakým spôsobom e, tie štruktúrálne investície do takých aktivít, e, ktoré sú málo produktívne, ktoré vytvárajú málo pracovných miest. Treba teda sledovať synergické efekty, efektívnosť použitia týchto štruktúrálnych fondov, aby sa nepresúvali do takých oblastí, kde je to málo efektívne, málo produktívne lebo v opačnom prípade nastane tá pridaná hodnota, ktorú, e, o ktorú nám ide. Pripomeniem ešte to, že je e, určite aktuálna e, tá téma teritoriálna a teritoriálnej kohezie súdržnosti. Investície by nemali ísť, ísť proti princípu územnej súdržnosti sú krajiny však, kde e, kde e, ten systém zábezpek nie je až tak účinný. E, v mnohých prípadoch tá zábezpeka bude namierená na súkromné investície aj na inštitucionálnych investorov v krajinách, kde tá miera kompaktnosti, solidnosti je, kompaktnosti je e, e, nižšia a kde tá potreba investícií je aj väčšia. Takže samozrejme e, o tomto cieli sa aj v programe hovorí. Okrem toho sa domnievam, že my sa čoraz viac uberáme smerom k väčšiemu využívaniu nástrojov finančného inžinierstva, koordinácia a, a e, jedno, zjednodušené používanie týchto nástrojov je čoraz dôležitejšie e, ešte dôležitejšie než v prípade iných nástrojov, ktoré sa používajú v štruktúrálnych fondoch. A ak sa nám podarí dosiahnuť e, to, aby v tých veľkých projektoch, regionálnych projektoch tie fondy Junckerovho plánu E, e, dosiahnu e, alebo prinesú synergické efekty spoločne s tými štruktúrálnymi fondmi, tak potom sa nám skutočne podarí oživiť európske hospodárstvo, najmä v tých oblastiach, ktoré najviac utrpeli počas tejto krízy a ktoré majú napriek tomu ešte veľký rozvojový potenciál. Samozrejme, do 5. marca e, pošleme naše pozmenujúce návrhy a ešte raz blahoželáme spravodajkyni. Eni, a... Ďakujem. Ďalší tieňový spravodajca, pán Luer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. E, neviem, možno zmeškám vlak, ale predsa som chcela radšej vystúpiť v tejto diskusii. E, vidím, že je tu možnosť zmiešať fond súdržnosti, zakomponovať do tohto plánu, možno no, môžeme tvrdiť, že do určitej miery to je relevantné v tom zmysle, že určité peniaze boli akoby ukradnuté z horizontu 2020, aspoň v zmysle zámerov Junckerovho plánu a aspoň v zmysle uh, tých projektov súdržnosti, ktoré s tým súviseli. A uh, výlučne s tými peniazmi na výskum, ktoré nemajú jednoznačnú návratnosť investícií, ale vedú k produktom, ktoré potom sú prospešné pre európske hospodárstvo. Ale mám stále obavy ohľadom celej tej koncepcie výberu výťazov a jednoznačne sme dostali také informácie, že netrpte sa o to, že boli použité peniaze z horizontu 2020, pretože v podstate sa vrátia tie peniaze z návrat, e, návrat e, z výnosov z investícií. S tým mám problém. Súkromné, súkromní investori, ktorí vedia, o čom hovoria, ale štát alebo superštát by mal lepšie vedieť, čo sú dobré investície. Ja o tom teda naozaj pochybujem. A preto pochybujem aj o tom, že súkromné investície, ktoré potrebuje, potrebuje podľa Junckerovho plánu, ja neverím tomu, že sa vôbec k ním ani približíme k tým číslam. A teda tých 350 miliard lipier asi nebudeme mať. Takže nemám pozitívny výhľad e, z týchto návrhov, to ako ostatní. Avšak musíme sa pozrieť na skutočné výsledky a pozrieť sa na druhú stranu toho, mhm. ako si typoval Lambert ohľadom e, príčina dôsledku, ak je tu riziko pre európske hospodárstvo, alebo ak tu bude pozitívny výsledok, tak je dôležité nielen povedať, super, Juncker plán fungoval, bolo to perfektné, pretože to vôbec s tým nesúvisí. Musíme byť realistami o tom, aké to má efekty a musíme to náležite odmerať takými spôsobmi, ako navrhuješ. Ďakujem pekne. Pán Kala Čablan. Ďakujem pekne, pani predsednička. No veľmi stručne, ale na tie také principiálne veci. Páči sa mi, ako sa veci vyvíjajú na tomto stretnutí. Vidím, že spravodajca ešte stále tu. A uvedomil som si, že hovoríme o Junckerovom pláne A máme pocit, že sme akoby kde si na pol ceste je tu diskusia bankových konzultát, konzultantov a finančných poradcov. Ako sme boli na takejto schôde, tí z nás, ktorí sú v politike, eh, majú dočinenia s ľuďmi. Hovorili sme o 15 miliónoch a efektívnom pakovom efektu, Ja si nemyslím, že obyčajní ľudia rozumejú tomu, o čom sa tu bavíme. Úplne však súhlasím s tým, že tieto investície by nemali byť znárodnené. Dobre, jednoducho peniaze musíme považovať za peniaze a nemôžeme len prehobovať rozdiely, ktoré existujú. Ale žiaľ, to sú rizika, ktoré tento plán má. Keby ste hovorili o... Nehovoríme ani o investíciách, ani v Delver, ani v Japonsku. To takisto nie sú časťou Junckerovho plánu. Čo tým chcem povedať? Úplne seriózne, všetci z nás, nielen pán Juncker, ak neprídeme s nejakým krátkodobým plánom, nie niečím s výhľadkami do budúcna, ale s krátkodobým plánom, kedy tieto investície môžu riešiť priamo nezamestnanosť, tak to bude jednoducho sociálna pohroma. A poškodí nás všetkých. To jednoducho nemôžeme popierať. Takže musíme nájsť plodné investície, čo je dobrý nápad. Ak ľudia v tých najznevýhodnenejších oblastiach v Európe nebudú mať, nepocítia účinky týchto investícií, tak to celé bude kontraproduktívne pre Európu. Tie ďalšie výbory, ktoré neriešia teda finančné mechanizmy, e, my sme iný výbor, my musíme zohľadniť aj sociálne aspekty týchto otázok výbor REGI musíme no- venovať mimoriadnú pozornosť výberovému procesu projektov, ktoré budú investované. Musíme zabezpečiť to, aby tieto investície mali dopad na mieru zamestnanosti a mali dopad na trh práce. Zoberme si ako príklad Luxembursko. Tam e, to sú nejaké 3% trhu práce, čiže to nie je zaujímavé. Musíme hovoriť o tých veľkých trhoch práce. Čiže myslím si, že náš výbor je tu zohráva svoju úlohu. Je jasné, že štáty či regióny majú bližšie k skutočným sociálnym problémom na trhu práce pre dlhodobo nezamestnaných, nezamestnaných mladých ako nejaké poradenské firmy alebo tá najvyššia úroveň štátnej správy. Takže ja si myslím, že pozmenujúce návrhy mojej skupiny e, budú zamerané na to, aby regi jednoducho nezabudol na regionálne aspekty Junckerovho plánu. A preto žiadam všetkých, nielen spravodajcu, aby sme nezabúdali na aspekt boja proti nezamestnanosti. A aby sme zabezpečili zmysluplné investície a aby sme vybrali tie správne projekty. Nechceme len krátkodobé investície. Ale nechceme ani len diskutovať o rizikách, ako keby sme boli bankári. Ďakujem pekne, pani predsednička, ale veľmi stručne, pretože aj ja musím stihnúť vlak. Dve pripomienky. Náš výbor, áno, si musí položiť jednu otázku, ktorá je ústredná podľa mňa. Či tento Európsky fond pre strategické investície nemôže teoreticky zhoršiť regionálne rozdiely a e, spomaliť územnú súdržnosť. To je otázka. A my vieme, poznáme všetko to, čo sa tu hovorilo, vieme, že súkromné podniky budú predkladať návrhy e, pre najrozvinutejšie mesta pre najbohatšie regióny a tam, kde je najväčšia miera nezamestnanosť, tam, kde naozaj sú veľké očakávania, kde si sú potrebné investície, aby sa bojovalo proti nezamestnanosti. Tu je riziko, že tí ostanú úplne mimo všetkých možností. Spomeniem tie najvzdialenejšie regióny. Tam máte rekordnú mieru nezamestnanosti a je zrejme, že za aktuálnych podmienok si neviem predstaviť vzhľadom na to, čo je obsahom, ktoré projekty v tomto Európskom fonde pre strategické investície by boli realizované v tých najvzdialenejších regiónoch. Čiže to je veľký problém. A preto spravodajca správne uvádza, že ak že teda by sme mali vychádzať zo zmluvy a pripomenúť Európskej komisii, že má povinnosť plniť určité ciele súdržnosti hospodárskej, územnej, sociálnej, tak ako je to uvedené v európskych zmluvách. A čo sa týka zemepisných kritérií, je pravdou, že Európska komisia e, nešla touto cestou a že nesmieme ísť cestou nacionalizácie. Ale je pravda, že my vo výbore REGI, my takisto sme sa rozhodli mať akési kategórie regiónov. A spravili sme to preto, lebo to dáva zmysel, aby naše regióny boli skategorizované od tých najrozvinutejších až po tie najmenej rozvinuté. A máme pocit, že keď teda Európska únia bude investovať e, do celej Európskej únie, tak musí vychádzať aj z tohto kritéria, ktoré aspoň my teda obhajujeme. to by možno náš výbor mohol zdôrazňovať, keďže každý výbor Európskeho parlamentu si v podstate uh, bude nahliadať na Junckerov plán cez uh, svoje okuliare, tak obrazne povedané. My nemôžeme jednoducho Eh, očakávať, že iné výbory eh, budú bojovať za naše ciele. Thank you. Yes. Ďakujem pekne. Pán Zeller sa ešte hlasil o slovo a potom ďal, ďalší. Ďakujem pekne. Pani predsednička, myslím, že by sme si sami nemali e, veci komplikovať. To sa deje už aj v iných výboroch. Mali by sme naopak sa zameriavať na to, čo je pre nás dôležité v rámci nášho výboru REGI. E, a dôležité je to, že máme definované obdobie, e, politiky súdržnosti, že tu máme štrukturálne fondy, a diskutovali sme s členskými štátmi, regionálnymi orgánmi o spolufinancovaní projektov, ktoré sú zamerané na vytvorenie zamestnanosti a že e, sa zachová konkurencieschopnosť. My tu hovoríme v súvislosti s Junckerovým plánom jediný cieľ. Chceme, aby sme dosiahli rast v Európe, pretože sa nachádzame v ťažkej situácii. V niektorých krajinách e, zaznamenávajú recesiu, obmedzený rast, ale sú súkromné fondy e, dôchodkové, fondy zdravotného poistenia, ktoré hľadajú investičné možnosti a my by sme im dali, mali dať možnosť, aby našli takéto možnosti, kde je riziko pre nich a ostatné zúčastnené strany e, obmedzené alebo nulové riziko. Toto je cieľ, aspoň takto si to vysvetľujem ja. Čo chceme my kohézna, štrukturálna politika, to nie je to isté. To je niečo iné. Európske fondy sa používajú na obmedzenie e, rizika alebo na obídenie rizika. Spolu s peniazmi z EIB aby súkromné organizácie mohli investovať a ten pákový efekt bol čo najvyšší. Toto a peniaze sú k dispozícii z viacročného finančného rámca. A máme aj európske ciele, v oblasti výskumu, vývoja a taktiež dopravy. Zatiaľ tie peniaze neboli použité, peniaze, ktoré boli vyčlenené pre politiku súdržnosti. Prečo berieme peniaze z oblasti výskumu a presúvame do horizontu 2020? Prečo, ak berieme peniaze z európskeho rozpočtu, ich neberieme zo súm, ktoré neboli využité. Nemalo by sa to diať. A toto je ten, tu, tu spoč, v tomto spočíva ten náš cieľ a ako k tomu pristupujeme z pohľadu rozpočtu, ale toto už je na rozpočtovom výber, výbore, či tie peniaze prichádzajú z nástroja Spájame Európu alebo z iných zdrojov. Horizont 2020 e, súvisí s výborom pre priemysel. Je dôležité, aby sme sa uistili, že nedochádza k prekryčiu a žiaden z fondov, ktorý bol vyčlenený na určité účely, nebudú využité inde. Musíme sa uistiť, že nebudú teda tieto peniaze využité na iné účely. Pretože inak by bolo veľmi ťažké mať politiku súdržnosti, v budúcnosti takú, ako sme ju poznali doposiaľ. Ďakujem. Slovo má pani Renke. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť mene pani Monika Vana, pretože je na ceste do Viedne. Budem hovoriť e, po nemecky, a pretože napísala svoj príspevok v Nemčine. Takže v prvom rade ďakujem sekretariatu a aj spravodajcovi. Odviedli veľmi dobrú prácu v krátkom čase. Ehm, vytvorili sme viaceré spôsoby, ako sa pozerať na synergie. Výbor pre regionálny rozvoj so svojou dlhodobou skúsenosťou v oblasti politiky súdržnosti je, že je dôležité zamerať sa na podporu regiónov, ktoré trpia vysokou nezamestnanosťou. Štúdia ILO ukazuje, že úspech plánu závisí od stanovených cieľov a taktiež, aby sme sa zameriavali na oblasti s vysokou nezamestnanosťou a taktiež od investovania do vzdelávania a od prístupu na trh práce. Štrukturálne fondy toto je pomoc na vytvorenie nástrojov na dosiahnutie horizontu 2020. To znamená, že spojiť lokálnu a regionálnu úroveň, aby spolupracovala s občianskou spoločnosťou. Ale takýto prístup v štrukturálnych fondoch úplne absentuje. Zásobných projektov by um, mal byť využitý pri stanovovaní priorít, aby bolo jasné, aké sú tie priority. Na tomto by sme mohli v budúcnosti spolupracovať, aby sme usmernili prostriedky z štruktúrnych fondov správnym smerom. Áno, ďakujem. Ďakujem za rýchlu prácu, ktorú kolega urobil. A to, čo sa v správe hovorí o e, e, toho, že by sa tie dva nástroje e, mohli používať nejakým spôsobom, ktorý by bol vzájomne doplnkový. S tým sa môžem stotožniť. Treba tu pod, podčiarknúť e, skutočne e, aj e, sociálnu a hospodárskú súdržnosť. No a pokiaľ ide o komplementárnosť týchto dvoch nástrojov, treba upozorniť na to, že by sa skutočne prostriedky z, jednej, z jedných fondov mohli presúvať do fondov druhých. A členské e, štáty e, by teda mali používať tie kohézne e, fondy na také ciele, ktoré sú zdôvodniteľné. Máme tu pozmenujúce návrhy, napríklad číslo 10. Členské štáty môžu kohezné fondy používať na oprávnené ciele, s cieľom investovať s podporou európskej zábezpeky v súlade s základnými cieľmi a právnym rámcom, ktorý platí pre tieto fondy v rámci príslušných programov. Tie pozmenujúce návrhy, e, takisto hovor, ďalšie pozmenujúce návrhy hovoria práve o potrebe tejto sociálnej a regionálnej súdržnosti. A v návrhu komisii sa hovorí o používaní fondov z koheznej politiky pre EFSI. E, Takže v podstate sa tu e, vytvára e, taká možnosť používať tieto fondy nesprávnym spôsobom. Jednoducho to pokušenie pre členské štáty by mohlo byť veľké Takže taká komplementárnosť, o ktorej hovorí komisia, je veľmi nebezpečná. Pozmenujúce a e, doplňujúce návrhy, e, ktoré e, môžeme predložiť, by práve mali zabezpečiť, aby taká situácia, na ktorú upozorňujem, nenastala. Pokiaľ ide o Jednotlivé projekty nevyzerajú ako príklad transparentnosti, e, pretože e, všetci, e, ktorí sa do toho majú zaangažovať, sú menovaní komisiou a nevidím tu nikoho z parlamentu. Ďakujem vám. Ďakujem pekne. Pán Novakov má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja podporujem stanovisko pána Nisteroja, hoci neexistuje písané pravidlo týkajúce sa e, územného e, výberu projektov, geografického výberu projektov, čo neznamená, že sa to tak nedieje. Už teraz máme určitú rovnováhu vo väčšine krajín. Niektoré regióny sú vyvinutejšie, niektoré nie. A my nepotrebujeme ešte zvyšovať rozdiely medzi regiónmi. Musím povedať, že netreba sa vyhýbať len kolízii v rámci koheznej politiky alebo medzi e, koheznou politikou a Junckerovým plánom, ale my navyše musíme vytvárať synergiu medzi týmito nástrojmi. To je jediný spôsob, ako implementovať väčšinu projektov a ako e, vytvoriť nejakú pridanú hodnotu. Toto od nás ľudia očakávajú. Po ďalšie, kritéria e, prijatia, schvalovania projektov musia byť veľmi transparentné. Každý členský štát musí mať rovnaký prístup k tomuto rozhodovaciemu procesu, aby sme sa vyhli tomu, že Eh, sa bude hovoriť, že niektoré krajiny majú väčší vplyv pri výbere eh, projektov. Myslím, že zvýšiť povedomie eh, o tom, aké sú plány. Niektoré krajiny predložili projekty, kanalizačné projekty. Neviem, či sa nájdú investori, ktorí o to budú mať záujem. Takže musíme e, presne e, povedať, aké sú hlavné plány v súvislosti s Junckerovým plánom. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Zdá sa, že sa už momentálne nikto nehlási slovo. Neviem, či pán, pán Nisteroj bude chcieť ešte zareagovať na pripomienky, ktoré tu odzneli. Ďakujem za slovo. V tom dokumente už sú uvedené všetky tieto veci, o ktorých sme diskutovali. Ak boli tu niektoré ďalšie, Ehm, je na výbore. A o riadení sa bude hovoriť o, e, vo výbore pre ekonomické záležitosti, takže tam nemusíme zachádzať. Ak človek počúva, bol som v tom druhom výbore, kde sa hovorilo o peniazoch, takže aký je vlastne ten multiplikátor? 15. Takže peniaze, ktoré sú vložené do horizontu a čo z toho vyjde. Aký, aký máme my multiplikátor? Multiplikátor často nie je taký vysoký, pretože na začiatku sa vytvárajú vzdelávacie centra a potom sa ťažko hľadá multiplikátor. A oni povedia, že tie príspevky, tie granty sú vyhodené peniaze. Takže je potrebné povedať, že tu sú iné ciele, iné peniaze, kde je možné hľadať súlad Ale ako vravím, je to, toto je niečo iné. Mali by sme vidieť a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Práve preto budeme potrebovať o rok, o dva, o tri hodnotenie ktoré vysvetlí, že krajiny poskytujú informácie o tom, čo robia. Pretože situácia môže byť iná vo Švedsku ako v Taliansku. Čiže akým spôsobom postupujú, ako veci kombinujú. Potom môže prebiehnúť ďalšia, hlbšia diskusia, čo je životaschopné a čo nie pretože určite dospieme do bodu, kedy sa to bude spájať, ale nikdy nemôžno povedať, že to sú vyhodené peniaze. Ja uh, tie peniaze, ktoré poskytuje uh, menový fond, uh, tiež nie sú zadarmo. Takže treba tie investície nasmerovať do oblasti, kde sú tie zásadné problémy. Samozrejme s vysoko garantovanými finančnými prostriedkami. Treba o tom lepšie komunikovať a my nemáme výhrady proti Junckerovmu fondu, vôbec nie, ale mali by sme e, možno e, viac informovať o tom, čo robíme a komisia by nám v tom takisto mohla trocha pomôcť. Pretože my tu máme e, ľudí, ktorí hovoria, áno, my, e, veľa ľudí hovorí, my zastupujeme komisiu. No, tak nakoniec by sa títo ľudia teraz mohli vyjadriť. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Ako predsednička chcem zdôrazniť, že podľa nás a, a je v tom stanovisku, ktoré príjmeme za výbor REGI, zdôrazniť, komplementaritu medzi týmito dvoma nástrojmi. Význam koheznej politiky a taktiež rozdiely, pretože sú tu odlišné ciele, sú tu e, odlišné peniaze, ale súčasne musíme obhájiť význam a postavenie politiky súdržnosti EÚ. Toto je teda súčasť pripomienok kolegov Neviem, či Európska komisia sa bude chcieť vyjadriť. Pán Apple. Ďakujem pekne, pani predsednička, za slovo. Ja sa chcem veľmi stručne zapojiť do tejto zaujímavej rozpravy. Vo všeobecnosti môžem povedať, že vítame stanovisko spravodajcu a aj to, čo tu pán Seller zhrnul. Netreba zabúdať na všeobecné ciele investičného plánu e, predsedu Junckera, čo je e, tok investícií. Financovanie je, je len jednou z troch tých pilierov. Kritéria financovania neboli ešte stanovené a je to vlastne v súlade s tým, čo tu už povedali viacerí. Dôležité, aby komisia povedala, že máme tu uh, hospodárske kritérium, uh, ďalej uh, životaschopnosť. Toto sú kľúčové uh, kritéria. Taktiež musí byť uh, konkurencieschopnosť a súlad s ostatnými politikami a mobilizácia súkromného kapitálu. A týmto prichádzam k ďalšiemu bodu o ktorom sa zmienili viacerí predrečníci. E, FC nie, aby nebola duplicitou, aby to nebol nový nástroj politiky súdržnosti. Je to nástroj, ako e, rozbehnutie investície, čo bude mať pozitívny dopad na regióny. A keďže chceme, aby bol súkromný sektor zapojený, musia byť projekty e, vybeverané na základe zásluh, aby tu nebola ani pozitívna, ani negatívna e, diskriminácia, ale plánom je, aby to FC nebolo založené na graf- grafickom rozložení. Takže dúfame, že pozitívny účinok FC pomôže e, rozbehnúť prúdenie tých investícií. Teraz nebudem prechádzať pozmeňovacími návrhmi, ktoré boli predložené. Možno všeobecne sa vyjadrím k tomu výkazníctvu. Áno, musí to byť výkazníctvo a aj hodnotenie, e, ale treba posúdiť, čo predstavuje záťaž pre tých, ktorí predkladajú e, správy. Ale samozrejme, správy sú dôležité, aby sme mohli robiť hodnotenie, ale treba e, tú situáciu Eh, nastaviť tak, aby bola vyvážená. A tiež je tu, máme tu tie delegované akty. Nie sme si istí, či to je nevyhnutné, hoci nie sme úplne proti. Uvidíme, aké sú tu právne možnosti, či možno použiť delegované akty v súvislosti s FC. A týmto skončím. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem ešte všetkým pripomenúť, že termín na predkladanie pozmeňovacích e, návrhov je 5. marec, čiže deň narodený pána Fan Nisteroja. A príjmame e, e, tieto návrhy v angličtine. Ďalším bodom programu bod 11 a 12. Tieto dva body spolu súvisia. E, spravodajcom je pán Viktor Boščinaru, ktorý mal dnes veľmi obmedzený čas, ale dúfame, že bude mať dosť času na prezentovanie správy k týmto dvom bodom, keďže spolu súvisia, sú prepojené. Ide o zmenu nariadenia Rady 1311 2013, ktorým sa ustanovia viacročný finančný rámec na roky 2014-2020. A ďalší bod sa týka opravného rozpočtu číslo 2 z roku 2015, presun viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci zdieľaného hospodárstvenia, hospodárska, sociálna, územná súdržnosť, udržateľný rast, bezpečnosť a občanstvo. Slovo má pán Boštenáru. Takže ja budem teraz hovoriť po anglicky, lebo je to pracovný jazyk tejto správy. Mám tu svoje poznámky, v ktorých sú odpovede na otázky, prečo tu bol e, tento osobitný eh, postup, prečo po anglicky, prečo sa to má prijať čo najskôr. No, eh, aby to malo čo najväčší účinok. E, tie, dva, tie dve stanoviská, o ktorých budem ako prvý hovoriť, eh, sú určené výboru pre rozpočet, týkajú sa prijatia operačných programov v novom programovacom období. A o tých dvoch stanoviskách budem hovoriť súčasne, lebo sú ne. E, e, máme tu len 251 operačných programov, to znamená 51 celkového no, počtu, e, do, ktoré boli prijaté do roku 2014 50, 75 týchto programov, 30, 13 teda podľa článku 13 e, finančného nariadenia postúpilo do e, postupu carry over, to znamená e, do roku 14, 2004, konca roku 2014 by mali byť pripravené, mali byť pripravené na prijatie, ale nepodarilo sa to z časových dôvodov, takže sa to prijatie presunulo na začiatok roku 2015 a tu ešte stále možno použiť záväzky z roku 2014 262 eh, programov 45 eh, celkového počtu eh, neprešli týmto postupom toho prenesenia. Takže aby tie pridelené fondy z roku 2014 sa nestratili, tak podľa článku 19 multifinančné, nariadenia o multifinančnom rámci sa to e, posúva na neskôr. Takže chcem tu poďakovať za spoluprácu e, výboru a e, treba povedať, že oba tieto, obe tieto veci treba prijať bezodkladne. Všetky postupy v prípade oboch týchto spisov treba mať len v angličtine a sú tam veľmi krátke lehoty. Tie lehoty sú skutočne veľmi krátke. Tie dva tie dve stanoviska majú e, dve, dva rôzne postupy, pokiaľ ide o rolu Európskeho e, parlamentu. E, revízia MMF tá je v podstate, tá podlieha ako obvykle schváleniu Európskeho parlamentu. Návrh nového rozpočtu číslo 2 na rok 2015 súvisí priamo s revíziou MMF, MMF a to podlieha spolurozhodovaciemu postupu a pokiaľ ide o MMF postup, tak Európska komisia ako sa to už dohodlo s, radom, s radou, sa rozhodla e, o prenesení všetkých tých záväzkov z roku 2014 podľa 1B. To znamená, to, čo sa nepoužilo v rámci operačných e, programoch, sa preniesie do roku 2015 a to bude znamenať, že e, hlavnou úlohou bude E, niečo, čo spadá hlavne na plecia e, regionálnych a miestnych auto, e, orgánov a treba zabezpečiť rovnaký prístup členským štátom a v tomto zmysle Európska komisia povedala, že to bude, že bude aktívnym partnerom a poskytne podporu v rámci programovania aj implementácie. Dnes komisia, predpokladám, že toto potvrdí opäť tento svoj záväzok, že bude zohrávať tieto dve roly, o ktorých som predtým hovoril je to veľmi dôležité a dúfam, že komisia e, to, to vyhlásenie skutočne premietne aj do praxe a to čo najefektívnejším spôsobom e, a zároveň nedopustí o neskorenie e, schválenia ďalších programov revíziu MMF a aj ten návrh rozpočtu, ktorý schválil parlament. Jediné výnimky tých pridelených fondov E, ktoré sa nepresunuli e, do roku 2015 sú e, programy podpory cezhraničných investícií v rámci programu pristupovania a pristúpenia a tu ide najmä o to, že nastali veľké sklzy v prijímaní právneho rámca a takisto to súvisí aj so složitosťou, zložitou povahou týchto programov lebo tam máme tri typy aktérov. Členské štáty, kandidátske krajiny a e, susedné krajiny. A domnievam sa, že vzhľadom na koherentnosť a potrebu rýchlej implementácie programov by bolo e, vhodné riadiť sa tu istou logikou ako v prípade ostatných e, alokácií. V každom prípade chcem podčiarknúť, že tieto programy už sa predpokladali na rok 2015 a 2016 a, to, a stále sa teda budú môcť využiť. Takže na druhej strane e, treba navrhnúť e, aby sme to odsúhlasili, e, pretože MFF v podstate pre MFF je toto vlastne základnou podmienkou a e, to teda v prípade tých programov, ktoré, e, na ktoré sa v roku 2014 e, nevzťahovala tá možnosť presunutia. Je teda dôležité, aby sme ten postup dokončili čo najskôr a, dáva, a, a dosiahli aj odsúhlasenie parlamentu čo najskôr. A v tomto zmysle chcem apelovať na všetkých tieňových spravodajcov a na všetky politické frakcie, aby spolupracovali a efektívne spolupracovali tak, ako sme to už urobili toľkokrát E, návrh e, nového rozpočtu na rok 2015 veľmi e, úzko súvisí s revíziou MFF, pretože vlastne uvádza do praxe to, čo sa rozhodlo v rámci revízie MFF a transfer všetkých položiek 1B 2014 ne, vlastne smeruje do nevyužitých alokácií 2014 14, takže to je skoro 16,5 miliard eur. A ja nebudem znova opakovať, čo už som povedal, chcem len e, dodať, že som opäť e, poukázal na e, problém oneskorenia platieb vo výške asi 225 miliard eur na konci roku 2015, pokiaľ ide o tieto tri fondy. Takže ja chcem požiadať e, e, komisiu, aby nám poskytla všetky informácie o stave situ- e, situácie, a, lebo to bude mať dôsledky na roky 2017 a 2018, pokiaľ ide o platby. A nástroj, ktorý možno použiť na zabezpečenie toho, aby ten sklz platie nebol ešte väčší Takže časový harmonogram na tie dve e, stanoviská by mal byť e, veľmi podobný. To znamená schválenie tých stanovisk e, v regi na ďalšom stretnutí, zasadnutí na konci marca, potom schválenie na plenárnom zasadnutí v apríli na prvom mini zasadaní v Bruseli. Takže vám chcem všetkým vopred poďakovať, samozrejme tieňovým spravodajcom za ich um, trpezlivosť a ochotu pracovať e, pod takým veľkým časovým tlakom a takisto aj za to, že pochopili, že to je jediný spôsob, ako e, toto všetko prijať e, v potrebnej dobe a dať členským štátom možnosť využiť tie fondy, ktoré potrebujú na svoje operačné výkony. Takže tie zmeny a doplnenia, pozmeňujúce návrhy nie sú možné, ja to viem, a preto Chcem e, vám všetkým poďakovať, e, vyjadriť svoju vďačnosť a dúfam, že sa nám to podarí schváliť e, čo najskôr. Ďakujem vám. Takže toto je podobný scenár, že ako v prípade pána Fanisteroja, veľmi málo času, my sme sa rozhodli o vypracovaní týchto stanovísk na e, mimoriadnom zasadnutí koordinátorov v Štrasburgu. Tam sme sa rozhodli o časovom harmonograme prípravy stanovisk a plánujeme prijať tie stanoviska 26. marca na ďalšom zasadnutí. A práve preto ten návrh sekretariátu a môj návrh je taký, aby e, bol e, termín na e, predloženie pozmeňujúcich návrhov v angličtine 5. marca, to znamená ten istý deň. To je to, čo navrhujem a to práve pre tie dôvody, ktoré ste tu uviedli, pokiaľ ide o tieto dve stanoviska. Kolegyňa a kolegovia, máte slovo a teraz pán Novakov. Ďakujem, pani predsednička. Vzhľadom na ten e, jeden jazyk, angličtinu a tie termíny, myslím, že budeme veľa spolupracovať na tom, aby sme dokončili ten spis, ale musím ešte povedať, že by sme mali jasne stanoviť priority, čo sa bude z toho rozpočtu financovať a my uh, Vieme, že e, tá situácia nie je jednoduchá a že e, rada nebude chcieť asi e, zvýšiť svoje záväzky a viazané platby. Takže samozrejme tu hovoríme o maximálnych platbách a záväzkoch, ale záväzok nie je to isté, čo e, jeho splnenie. Takže m, mm, treba takisto prediskutovať aj ten skos. E, a napokon ešte na budúce sa E, budeme určite snažiť o to, aby sme na to mali viac času, aby tá diskusia bola prínosnejšia, pretože niečo sa nám určite e, pokryť nepodarilo a preto sa teda v každom prípade sa tešíme na spoluprácu na tomto, e, na tomto spise. Pani Mat, ďakujem, ja budem veľmi stručná. Máme tu 300 programov, 47% celkového počtu v rámci viacročného finančného plánu, e, kde e, teda by malo prejsť presunu z roku 2014, ale to ma pomerne veľmi znepokojuje, ako aj e, ten nový rozpočet, ktorý navrhuje komisia. Asi by sme sa mali pýtať, kto môže za toto oneskorenie, aby sa niečo podobného v budúcnosti neopakovalo pri novom programovaní, treba poskytnúť čo najpresnejšie informácie našim občanom a vedúcim pracovníkom. V talianskom prípade my viac menej vieme, aké sú tie kritické body, e, sú v podstate tie, ktoré už, na ktoré už poukázal pán komisár, najmä pokiaľ ide o juh Talianska. Máme tu veľký problém nesplatených, neuhradených faktúr a podobne to samozrejme súvisí nielen s postupom komisie, ale s systémom riadenia v Európe. 25 miliard eur, ktoré e, ešte neboli uhradené. E, a preto, e, podobne ako spravodajca, chcem požiadať komisiu o čo najrychlejšie predloženie informácií o tejto veľmi citlivej otázke, ktorá je citlivá aj politicky, ekonomicky a hospodársky a sociálne. Ďakujem vám. E, niekto ďalší sa hlási o slovo? Pán Van Isteroj. Ďakujem. Ja by som v prvom rade chcel poďakovať e, za tie vyjadrenia. Určite by stalo za to, aby sme sa zamysleli nad e, tými čiastkami a to, e, tou logikou, a to aj v nadväznosti na predchádzajúce obdobie. To dochádzalo totiž k pomerne neobvyklým situáciám. V bode 6 a 7 sa hovorí o tom, e, že je tu návrh opravného rozpočtu a Možno, možno by sme mohli uvažovať o nejakom jednoduchšom riešení problémov, e, ktoré ešte neboli vyriešené. Ale máme tu dve rôzne veci. A jednak e, e, otázku Raela, potom aj otázku tých presunov z jedného roka do druhého. Ďakujem. E, ďakujem. Teraz sa chcem spýtať, či ešte niekto ďalší chce zareagovať, alebo pán Doštinaru. E, áno, veľmi stručne by som chcel v prvom rade povedať, že som vďačný rečníkom. Ja predpokladám, že aj komisia e, určite zareaguje. Ak nie, vedeli by sme sa s tým vyrovnať. A v každom prípade je veľmi dôležité, aby tu bol ten záväzok zo strany komisie, že komisia bude pracovať na tom, aby splnila to, čo e, slúbila, aby sa to plne implementovalo. To znamená, aby pomáhala členským štátom e, riešiť problémy, ktoré vznikli z dvoch dôvodov. Poprvé, oneskorenia v rámci členských štátov pri príprave operačných programov a potom ďalšie oneskorenia pri prediskutúvaní týchto vecí s Európskou komisiou. Problém teda um, vlastne je na dvoch miestach. Najdôležitejšie však je pracovať a zabezpečiť to, aby sa situácia riešila vhodným spôsobom s pomocou e, a podporou komisie a takisto E, prostredníctvom hodného implementovania v členských štátoch. Toto je najdôležitejšie, lebo parlament môže urobiť len jednu vec. Prijať alebo odmietnúť tie dva návrhy. Ja si neviem presvedčiť, že by sa to odmietlo. Ale ak si každý urobí svoju domácu úlohu, tak e, a predpokladám, že aj komisia si svoju domácu úlohu Eh, urobí, pokiaľ ide o programy pre členské štáty a členské štáty si ju urobia pri, potom pri eh, plnení tých eh, programov. Pri, pokiaľ ide o tie oneskorenia, tam sme sa maximálne snažili, už minulý rok podarilo sa zmenšiť tie sklzy, ale treba tu zmeniť problémy, ktoré vznikli ne, za príčinenie niektor, niek, niektorých členských štátov a e, je nadväznosť medzi týmito sklzmi a potom platbami neskorými, To treba všetko ešte prediskutovať, takže ten problém v každom prípade nevznikal a nevzniká v parlamente. A preto ja e, veľmi dôverujem záväzku komisie a komisie a pani Krecu, e, komisárke Krecu, e, pre, komisárke pre regionálny rozvoj a ďalším komisárom, Dovolujem v tom zmysle, že urobia maximum, aby zabránili ďalšiemu hromadeniu sklzov, pretože v opačnom prípade peniaze, ktoré sa majú previesť na rok 2017 a tie, ktoré máme na rok 2017 plus teda tie oneskorené fondy, toto bude veľká záťaž, ktorá vlastne môže viesť k nesplatiteľným účtom a e, my musíme urobiť maximum, aby sme tomu zabránili. No a napokon ešte chcem povedať toto. Nemyslím, že by sme mali e, administratívu Európskej únie e, príliš tvrdo kritizovať, lebo si musíme uvedomiť, aké boli dôvody pri príjmaní operačných programov. 262 operačných programov ešte nebolo schválených a to znamená, že máme problém. 75, to je to ďalšie číslo, to je, to je tých ďalších, e, plus ešte tých ďalších 75, tam by sme sa mali Ehm, pozrieť aj na to, čo sa deje v členských štátoch a na e, kapacitu e, národných vlád, e, na zodpovednosť regiónov, ktorú tieto regióny majú pri príprave operačných programov. Toto je veľmi dôležité a myslím, že táto diskusia je veľmi dôležitá, mala by byť naďalej súčasťou nášho institucionálneho dialogu s Európskou komisiou. V každom prípade vám chcem poďakovať za vaše príspevky a za to, že ste akceptovali e, tento e, osobitný postup, lebo len tak si môžeme vlastne dovoliť e, postupovať vzhľadom na časovú tieseň. A ja skutočne veľmi dôverujem v schopnosti, pripravenosti a dobrej vôli tohto cteného výboru ktorý sa určite e, bude snažiť e, robiť veci v prospech regionálnych politik, tak ako to bolo vždy doposiaľ. A teraz ešte e, a chcem povedať, že rovnako tak akceptujem aj symbolickú prítomnosť komisie, ale v angličtine ďakujem. Ďakujem termíny pozmeňujúcich návrhov 5. marca na poludne len po anglicky. Pán Moštináru, ďakujeme pekne. Eh, toľkokrát sme spomenuli komisiu, ale nedali sme jej príležitosť. Takže poprosím eh, teraz zástupcov komisie, aby využili túto príležitosť a zareagovali. Ďakujem pekne. Predovšetkým sa chcem poďakovať spravodajcom za vynikajúcu prácu v rámci naozaj veľmi krátkeho času musím zdôrazniť, ako je súrny tento spis. Viete, že je veľmi dôležité zabezpečiť to, aby revízia viacročného finančného rámca a e, opravného rozpočtu 2 roku 2015 bola prijatá včas, aby sme nezdržovali ďalej e, schválenie programov na roky 2014 až 2020. Ako viete, na rade bola dosiahnutá politická dohoda 13. februára na Koreperi a potom to bolo oficiálne schválené ECOFINom o týždeň neskôr, takže teraz dúfame, že sa môžeme spoliehať na podporu Európskeho parlamentu, ako, a, tak aby parlament poskytol súhlas na prvej plenárke v apríli, čo umožní rade oficiálne prijať revíziu viazočného finančného rámca k 1. máju. Ako spomenul spravodajca, komisia pripravila dve vyhlásenia, ktoré riešia a mali by rozstýliť rôzne obavy, ktoré vyjadrili delegácie na rade a ktoré mali viesť do, dosiahnutiu rýchlej politickej dohody na rade. Prvé vyhlásenie sa zameriava na dopad transferov záväzkov z roku 2014 na platby. Toto vyhlásenie má za cieľ uistiť členské štáty o tom, že zmena e, profilácie si nevyžiada žiadne zmeny, čo sa týka stropov platieb v rámci vianočného finančného rámca. Druhé vyhlásenie veľmi dôležité a zaznelo viackrát e, z úst členov tohto výboru sa týka toho, že komisia spraví všetko, čo je v jej silách, preto aby zabezpečila čo najskôršie prijatie programov ako náhle, teda po 1. máji. A v tomto kontexte vás môžeme uistiť, že poskytneme potrebnú pomoc členským štátom s cieľom zabezpečiť to, že tie časky, ktoré boli transferované, sa v plnom rozsahu využijú a že sa žiadne peniaze nepremrhajú. Čo sa týka mm, meškajúcich platieb, tu chcem pripomenúť, že o tomto sa už hovorilo v kontexte rozpočtového postupu prístupu na rozpočet z eh, roku 2015 a v decembri 2014 na žiadosť Európskeho parlamentu bolo prijaté spoločné vyhlásenie, eh, ktoré sú súčasťou rozpočtu na rok 2015. V rámci neho bolo dohodnuté to, že plán platieb pre nevyplatené platby za obdobie 2007 až 2013 Eh, si dohodnú rozpočtové orgány ešte skôr, ako začne ďalšie rozpočtové konanie. To znamená vo veľmi blízkej budúcnosti. Ako viete, keď hovoríme o nevyplatených položkách, je tu viacero eh, aspektov. Sú to tie v podstate bežné e, sklzy pri vyplácaní a potom tie mimoriadne. Tie bežné ku konci roku súvisia s, buď s platbami, ktoré boli buď prerušené alebo podané naozaj na koniec kalendárneho roka. Avšak sú to aj také mimoriadné nevyplatené faktúry a to súvisí uh, v, s tým, že rozpočte neboli prostriedky. Je pravdou, že tieto nevyplatené faktúry nie sú na nejakej bežnej úrovni a tá úroveň, na akej sú, nie je udržateľná a preto uh, Teraz pracujeme na príprave plánu pladeb. Bude to dohodnuté v rámci rozpočtu 2015 a v nadchádzajúcich týždňoch komisia sa pustí do dialogu s, s tými dvomi stránkami rozpočtového orgánu a bude diskutovať o opatreniach, ktoré je potrebné prijať preto, aby sa zabezpečilo to, že sa zníži výška nevyplatených faktúr na minimum do konca roku 2016. Ako tu zaznelo predtým, malo by sa tak stať predtým, ako sa začnú diskusie o ďalšom rozpočtovom postupe. A preto komisia sa pustí do tohto dialogu s vami čo najskôr a predložíme rôzne modely a rôzne možnosti, aby sa znížilo množstvo mm, omeškaných faktúr Myslím si, že som pokryl väčšinu toho, o čom sa tu diskutovalo na dnešnom stretnutí. Ešte posledná vec sa týka zmeny profilácie ETS, e ETS programov s IPA zložkou a IENA zložkou. Je pravdou, že na tieto programy navrhujeme preprogramovanie nie na roky 2015, ale na rok 2017. A chcel by som vysvetliť, prečo navrhujeme takúto inú profiláciu. Ide o to, že tieto programy, ich zavedenie trvá dlhšie ako pri prípade bežných programov pre členské štáty, pretože tu je spolupráca s partnermi z kandidátskych krajín a sú z krajín susedstva. To je prvá vec. Druhá vec sa týka toho, že právny základ pre IPA a JNAJ na rozdiel od iných finančných prostriedkov. Ten právny základ bol schválený neskôr, už si spomínate, že to bol v decembri 2013, zatiaľ čo pre IPA a JNAJ mm, bol právny základ schválený až v marci 2014, čo vysvetľuje časovisko. A ešte na záver chcem pripomenúť, že podobný prístup sme navrhli aj v roku 2008 počas predchádzajúceho programovacieho obdobia, kedy nevyčerpané finančné prostriedky boli presunuté na ďalšie roky. Takže to vysvetľuje rozdielne postupy pre tieto produkty. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a ďakujem aj za vašu podporu pri týchto dôležitých politických spisoch. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj pánovi Voščináru. Takže končíme vlastne diskusiu o týchto dvoch bodoch programu. Chcem vám pripomenúť, že na úvod, keď sme schválovali program, tak sme sa rozhodli, že doplníme do programu ešte ďalší bod, ktorý sa týka delegovaného nariadenia komisie z 13. februára 2015, ktorým sa mení delegovaná regulácia EU 480 z roku 2014 ohľadom odvoláviek na nariadenie 508 z roku 2014 Európskeho parlamentu a rady. Komisia prijala tieto delegované akty preto, aby zohľadnila snahu uplatňovania námorného fondu, naprava, opravujú sa tam odvolávky predchádzajúceho nariadenia tak, aby zohľadnila vstup do platnosti Európs, e, nariadenie o Európskom námodnom a rybolovnom fonde a nariadenie o spoločných ustanoveniach. Je to jednoznačne technický návrh. E, parlament bol o ňom informovaný zo všetkých jazykov 13. februára a potom e, to vám bolo poslané e-mailom. Európsky parlament musí zmeniť e, týmto spôsobom návrh e, vyhlásenia e, a uviezť na, na základe ktorých dôvodov namieta. Do dvoch mesiacov po oznámení tohto aktu môže žiadať o predlženie tejto lehoty na podanie výhrady. Ak výbor nebude konať, tak po dvoch mesiacoch takýto delegovaný akt bude považovaný za schválený. A teraz Dávam slovo zástupcovi komisie, aby nám stručne vysvetlil účel tohto delegovaného aktu. Pán Alex Badričany, správne som to povedala? Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem pekne, správne ste povedali moje meno. Čiže určite dobre ste pripomenuli kontext, takže v podstate je to zmena technickej povahy. A prvý Delegované nariadenie komisie 480 bolo schválené v marci 2014. Cieľom tohto, to bolo to schválené v marci, pretože sme nemohli čakať na schválenie nariadenia v Európskom finančnom rámci a mus, tam, tohoto fondu pardon, pre námojstvo rybolova museli sme sa tam odvolávať na budúcu nariadenie o námojnom rybolovnom fonde. Ako náhle bolo schválené toto nariadenie MF v maji 2014, tak sme mohli potom zmeniť a zrušiť predbežné odvolávky v delegovanom nariadení, na, nahradiť ich správnymi odvolávkami na aktuálne nariadenie o Európskom námornom a rybolovnom fonde. Takisto prílohu 3, kde sú údaje, ktoré musia byť evidované v počítači či to je zase technická záležitosť, ten sme museli takisto pozmeniť, pretože tam bola nesprávna odvolávka na nariadenie EMF v súvislosti so súkromno-verejnými partnerstvami, či to sme museli opraviť. Išlo to cez skupinu odborníkov pre delegované vykonovacie akty. V roku 2014 boli tam prítomní odborníci aj z Európskeho parlamentu a teraz ďalším krokom, teda parlamentu to bolo oznámené aj rade to bolo oznámené vo februári, ako ste správne uviedli, teraz začala plynúť lehota dvoch mesiacov. Ak nebudete mať žiadne výhrady, tak to jednoducho nadobudne účinnosť. Ďakujem za pozornosť. Okay, thank you. Uh, is there any... Ďakujem pekne. Je tu niekto z výboru regi, ktorý sa chce vyjadriť? Nie? Dobre, takže ja navrhujem, aby výbor nežiadal o predloženie dvojmesačného tý na podanie výhrady. Ak s tým teda súhlasíte, súhlasíte v poriadku. A ja teraz navrhujem stanoviť si termín útorok 3. marca na poludne do tohto dátumu môžete poslať na sekretária všetky návrhy uznesenia, ktoré by vyjadrili námietku voči tomuto aktu. Môžete s tým súhlasiť? Áno, zdá sa, že áno. Uh, thank you. There, there are some... Ďakujem. Dobre, takže toto prediskutujeme neskôr. Ďakujem vám všetkým. A ďalším bodom je rôzne. Má niekto niečo do rôzneho? No. Nie. Nikto nemá nič to rôzneho a môžem vás poinformovať o najbližšom stretnutí tohto výboru vo štvrtok 26. marca od 9. do 12.30 a potom od 15. do 18.30 popoludní. Dovolite, aby som sa poďakovala aj tlmočníkom za podporu a končím toto stretnutie, však požiadam, aby koordinátori ostali na rokovanie za zatvorenými dverami. Ďakujem.